Schôdza je opäť otvorená. Najprv tu máme oznámenie, e, čo sa týka výboru Juritran a Ample. Nebolo tam podaná, nebola podaná žiadosť na hlasovanie e, o opravách, čiže opravy sa považujú za prijaté v zmysle rokovacieho poriadku príslušných bodov. Takže teraz vyhlásenie Eh, podpredsedničky komisie Vysoké predstaviteľky pre bezpečnostnú politiku. Čo sa týka bezpečnostnej eh, situácie Burkina Faso, v mene rady vystupí pani ministerka Tupurainen. Ďakujem pekne, pán predseda. Za posledné mesiace sme boli svedkami eh, neustáleho veľkého zhoršenia situácie v Burkina Faso chcem na úvod vyjadriť našu solidaritu s ľuďmi Burkiny. Viac ako 200 ľudí bolo v roku 2019 zabitých, vrátane 60 obetí za posledný mesiac. Táto neistá klíma vyvíja väčší tlak na už aj tak eh, vyčerpané sociálne služby. Počet vnútorne presídených osôb prekračuje 300 tisíc ľudí, čo je obrovská výzva pre poskytovanie potraviny, zdravotných služieb alebo sanitárnych služieb. A takisto je to veľká výzva pre sociálnu súdržnosť. Džihadisti sa teraz zameriavajú tak na civilné e, ako aj e, ozbrojené zdroje, aby posilňovali lokálne antagonizmy a e, aby vytvorili akýsi okruh pomsty konajú vo vojne náboženstiev v krajine, ktorá má e, dlhú históriu mierového spolužitia rôznych e, vierovýznaní. Európska únia je dnes e, ľuďom Burkiny Faso bližšia než kedykoľvek predtým. Krajina je momentálne v centre našich aktivít v Saheli. Za posledných 7 rokov sme mobilizovali viac než miliardu eur na rozvojové programy Burkina Faso. Vysoká predstaviteľka Mogherini bola v Ouagadougou v priebehu leta a pri príležitosti 5. výročného ministerského stretnutia medzi EÚ a G5 Sahel. Počas schôdzky ohlásila ďalších 138 miliónov eur na podporu spoločnej vojenskej sily e, G5 Sahelu, e, ktorá zohráva dôležitú úlohu v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu v regióne. Naša vojenská a civilná misia v Saheli tiež stále viac pracuje v celom regióne spolu s, francúzským, s francúzskou operáciou Barkane. Koordinácia medzi bezpečnostnou a rozvojovou politikou je jednou z hlavných víziev. A toto bol jeden z hlavných odkazov, ktorý predniesla vysoká predstaviteľka počas svojej návštevy. Sme radi, že krajiny G5 sa zaviazali, že vytvoria integrovaný strategický rámec, aby synchronizovali svoje úsilie v oblasti bezpečnosti a rozvoja a aby identifikovali prioritné regióny svojho konania. Vláda Burkiny Faso tiež e, predložila núdzový plán pre Sahel e, e, a východné regióny, čo je pozitívny krok. Počas návštevy e, pani Mogherini e, vyzvala k rýchlemu kroku v forme bezpečnosti. Boj proti terorizmu môže priniesť ovocie len, ak bezpečnostné zložky budú rešpektovať právny štát a ľudské práva. Toto je jediný spôsob, ako vybudovať dôveru medzi štátnymi orgánmi a všetkými sektormi obyvateľstva. Nedávny národný dialog je dôležitým stavebným kameňom národnej súdržnosti. Je kľúčové, aby všetky etnické spoločenstvá v Burkine Faso mali pocit, že sú súčasťou spoločnej národnej rodiny. Čo sa týka e, teroristov, ktorí rozsievajú násilie a e, napätie, štát by mal e, tlačiť opačným smerom a presadzovať pocit spolupatričnosti všetkých občanov. Bezpečnosť je kľúčová, ale nie je jedinou odpoveďou na výzvy, pred ktorými sa ocitá krajina. Prepojenie politických, rozvojových a bezpečnostných otázok bude stále dôležitejšie. Chcem spomenúť, že počas svojej návštevy v Burkine Faso vysoká predstaviteľka navštívila aj školu financovanú z fondov EÚ, pretože vzdelávanie je základom akého, akejkoľvek sily, ktorejkoľvek krajiny. Medzinárodná koordinácia je tiež kľúčová a EÚ je ochotná ešte viac sa angažovať v celom regióne. Toto je dôvod, prečo sme sa chopili príležitosti mimoriadného samitu ECOWAS v Wagadogu e, minulú sobotu, aby sme diskutovali s krajinami širšieho regiónu o tom, ako by oni mohli prispieť k tomu, e, že sa bude potlačať terorizmus a ako sa e, posilnia naše aktivity. Krajina ako Burkina Faso od roku 2015 zažíva bezprecedentné násilie. My, Európania, sme posilnili svoju podporu, aby, sme zastavili túto eskaláciu, aby sme stabilizovali región, ktorý je kľúčový pre našu vlastnú bezpečnosť a aby sme pomohli ľuďom v Saheli zobrať budúcnosť do vlastných rúk. Budeme naďalej silným partnerom Burkiny Faso a e, jej obyvateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani ministerka Tupurajnen. Teraz vystúpi pán kolega Helvený na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne a kolegovia, tzv. islamský štát je teroristickou organizáciou a mm, stráca svoje územia na Blízkom východe. Hovorme e, jasným jazykom, hovoríme otvorene, dnes vzniká nový kalifát v regióne Sahelu a Burkina Faso eh, sa považuje za istý most eh, k tomu. Niger aj Čad, tam sa nachádza 1,2 milióna ľudí, ktorí sú odkazaní na humanitárnu pomoc. Od roku 2015 eh, teroristi v Burkina Faso zabili takmer 500 ľudí mestách, centrách, školách, eh, ktoré boli predmetom útoku. Zavrelo sa 2000 škôl, 300 tisíc žiakov nechodí do školy. Rok 2019 zaznamenal nárast eh, konfesijných útokov a vo februári bol zabitý salazianský eh, mních Cezar Fernández. 57 kresťanov bolo zavitých. Takto je ohrozená etnická a konfesijná rôznorodosť. E, kostoly a e, konfesie majú dôležitú, integračnú úlohu. Je nesmierne dôležité, aby európske inštitúcie sa vzdali radikálnej neutrality, na základe čoho ignorujeme konfesíne zafarbenie týchto útokov. Musíme pochopiť, že tlak na kresťanov vedie k emigrácii a ničí to spoločnosť. Ak ľudia nežijú v bezpečnosti, tak eh, odídu z krajiny. Je to bohužiaľ tak. Ďakujem pán kolega Helvený, teraz pani Arena, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Už ro- od roku 2015 extremistické skupiny, ktoré sa pohybujú v Burkina Faso, e, spáchali stále viac e, a stále násilnejších útokov. Región Sahelu je mimoriadne zraditeľný. Pokiaľ ide o bezpečnosť, e, a G5 Sahel je užitočný v boji proti týmto ozbrojeným zložkám. Ale ako povedal prezident, Burkina je tiež zraniteľná v dôsledku svojej chudoby. Boj proti terorizmu, e, tam nepostačuje len vojenská reakcia, ale potrebujeme robustné stratégie rozvoja. V tomto rámci prijala Burkina Faso opatrenie na ochranu výrobných sektorov, napríklad e, výrobu e, oleja alebo cukru. Je to zdroj pracovných miest a samozrejme aj dostupnejších potravín pre obyvateľov. Je dôležitá aj e, dohoda o voľnom obchode v regióne Západnej Afriky. A vyšlime teda aj vojenský kontingent, ktorý e, bude bojovať proti Boko Haram. Musíme byť inteligentnejší, koherentnejší a štrukturovanejší, aby sme vytvorili partnerstvo na ochranu lokálnej ekonomiky a aby sme ju nezaňovali ďalej. Chceme uvedome si, že 80 aktívneho obyvateľstva v Burkine Faso je v polnohospodárstve a tieto dohody o voľnom obchode vlastne ničia ehm, polnohospodárstvo a 80 aktívnych obyvateľov Burkina Faso. Ehm, áno, ekonomické dohody, ktoré máme s Afrikou, ehm, chceme na podporu aj rozvojovej eh, politiky, ale nesmie to byť zamerané len na ochranu, bezpečnosť a vojenské aktivity. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani kolega Arena, teraz pán kolega Berg, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia v Burkina Faso je vynikajúcim príkladom toho, ako naša politika v boji proti islamskému extrémizmu v Afrike a na Blízkom východe zlyhala. Považujem za pravdepodobné, že chaos, ktorý teraz zúri v tejto krajine, spôsobí, alebo mohol by spôsobiť masovú imigráciu, keď bude obyvateľstvo hľadať bezpečné útočisko, či v susedných krajinách alebo v Európe. Burkina Faso bola mierová krajina a teraz e, to prevalcovali e, bojovníci Al-Kaidi, Boko Haram, e, ktorí boli vyško- v Afganistane, vybavení boli E, zbraňami. Na začiatku to bol len teror proti civilnému obyvateľstvu v Burkina Faso, ale teraz je to cieľené zabíjanie, sú to útoky proti kresťanom. A naozaj bolo napríklad možné mať medzikonfesíne manželstva. Teraz každý, kto má krížik, tak je napádaný, útočia sa, sa na kostoly, pália sa kostoly a nemôžeme sa len tak prizerať ako sa ďalšia krajina má vyčistiť od kresťanov. Musíme prijať opatrenia, aby sme e, sa postavili voči tejto nebezpečnej ideológii islamizmu. Ďakujem pekne. Ďakujem pán kolega Berg. Teraz pani kolegyňa Kanko, jedna po minúty. Pani kolegyňa Kanko. Pani ministerka, kolegyňa, kolegovia. Šaty, ktoré mám na sebe, ušila dievčina v Burkina Faso. Keď som bola v jej veku, mala som veľa snov. Kto nesníva, keď má 20? Ale akú budúcnosť eh, má ona pred sebou eh, v Burkina Faso, alebo akú budúcnosť majú naše deti tu v globálnom svete, kde môže rásť džihadizmus? keď mm, my, sa odv- my, my odvraciame pohľad Burkina Faso, moja mm, krajina pôvodu, e, sa stále viac prepadáva do džihadistického násilia po mnohých iných krajinách. A nie je to tak, že svet príliš dlho odvracal pohľad, keď sa podobné dialo v Iraku a v Sýrii. Islamský štát, Al-Qaida, Boko Haram a ďalšie džihadistické teroristické skupiny sa opäť e, vzmáhajú v Saheli a medzičasom je mnoho schôdzok, ale nie je už čas viac konať a dosávať konkrétne výsledky. E, dosah tejto bezpečnosti je veľmi konkrétnym faktorom. E, školy sú predmetom útokov, a je tu veľké riziko, že eh, tu dojde aj k náboru do vojenských eh, skupín eh, alebo že tu budú činy pašeráci ľudí. Zdravotné strediska sa zatvárajú, ovplyvnená je sloboda tlače vojenskými operáciami a podniky sa mm, z krajiny Eh, opúšťajú krajinu. Včera som práve s jedným takým podnikateľom hovoril v Brazílii, potrebujeme menej schôdzi, viac eh, činov, aj pre to dievča, o ktorej som vám práve hovorila. Ďakujem pani kolegyňa Kanko. Na minútu dostane slovo pán Zorinio. <clears throat> Ďakujem, pán predsedajúci. Správy z Burkiny Faso sú veľmi znepokojujúce. Eh, tejto e, krajine je situácia, pokiaľ ide o humanitárne a bezpečnostné otázky, veľmi zlá, zhoršuje sa. Máme tu milión a pôl ľudí, ktorí sú v ťažkej situácii a potrebujú humanitárnu pomoc. Máme tu veľa ľudí, ktorí sú vysídlení, nemajú prístup do školy, pretože vzdelávacie inštitúcie boli zatvorené z bezpečnostných dôvodov. Za posledných mesiacov zomreli stovky ľudí Vláda sa pokúša obmedziť pôsobnosť e, teroristických skupín na severe a východe krajiny e, tak, aby sa situácia nerozšírila do zvyšku krajiny, ale bolo to cieľom kritík vzhľadom na nekoordinovanú e, formu, ktorú sa to robí. Takže tieto skupiny terorizujú obyvateľstvo a preto treba mobilizovať e, medzinárodné spoločenstvo, ale je potrebné, aby aj e, vláda Burkiny Faso presadzovala protiteroristické opatrenia a aby aj Európska únia prišla s so svojimi e, opatreniami včas. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Zorino. Teraz pani kolegyňa Bilde jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Takmer 300 tisíc vnútorne presídlených, 2000 e, zavretých škôl, kresťania alebo učitelia, ktorých jediný zločin je, že vyučujú vo francúzštine, tí sú cieľom. A to je tragická realita Burkine Faso, ktorá je obeťou islamského terorizmu a e, je tam riziko hladomoru e, Cedric Pierpo a Adam Veltoselo, eh, ktorí sa obetovali v minulých rokoch, nám veľmi bolestivo eh, pripomínajú angažovanosť Francúzska v tomto boji od roku 2013. Ale je naliehavé, aby tie prísľuby pomoci, najmä z Bruselu 2018, naozaj sa aj zrealizovali na európskej, tak ako aj na svetovej úrovni. Pokiaľ ide o ekonomiku, vítam ambiciozný projekt elektrifikácie solárnou energiou v regióne a takisto e, budovanie energetických a cestných, cestnej infraštruktúry. Výzvy pred Sahelom sú obrovské a naša reakcia e, bude ovplyvňovať veľkú časť našej bezpečnostnej a migračnej budúcnosti v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa Bilde. A teraz sa volá rozpráva Catch the Eye. A je tu len pani kolegyňa Kempa prihlásená. Ďakujem, pani minister. Ďakujem, pani ministerka. Burkina Faso už 4 roky je miestom stále častejších a krvavejších útokov, predovšetkým džihadistov na duchovných, osobitne kresťanských, ale aj moslimských. Polovica z 20 e, miliónov obyvateľov e, žije pod hranicou chudoby a e, nemôže Eh, na denné živobytie dať viac ako 1 dolár. Eh, vďaka pomoci polskej vlády v 2018 eh, sme sa domňovali, že treba bezprostredne doručiť humanitárnu pomoc tým, ktorí to potrebujú a vybudovali sme viac ako 30 sociálnych lokálov pre najchudobnejšie rodiny, ktoré žijú v podmienkách krajnej chudoby. Myslím, že smerovanie týchto činností bude ešte väčšie preč, e, posilnenie humanitnej pomoci e, pre ľudí a e, tieto snahy EÚ musia byť podľa mňa byť zvýšené podľa vzore tých štátov, ktoré pomáhajú tam na mieste a ďakujem za túto rozpravu, ona je osobitne dôležitá z hľadiska nebezpečenstva a podmienok, v ktorých žijú ľudia z Burkina Faso. Ďakujem pani kolegyňa Kempa, týmto končíme voľnú rozpravu a na záver eh, dostane slovo ešte raz v mene podpredsedničky komisie, respektíve vysokej predstaviteľky eh, Európskej únie pre bezpečnosť a eh, zahraničnú politiku, pani Tuporajnen. Pán predseda, poslankyne, poslanci, v prvom rade chcem vyzvihnúť, že táto rozpráva bola veľmi relevantná pre naše súčasné budúce eh, kroky. Chcem poďakovať steným poslankyňam a poslancom za ich vystúpenia. EÚ vybudovala mm, si naozaj vysoký profil v Saheli dosiahli sme integrovaný prístup, čo je ilustráciou našej globálnej stratégie. Na budúci týždeň vysoká predstaviteľka Mogherini bude mať príležitosť podeliť sa o tieto úspechy eh, na eh, okraji eh, špeciálneho podujatia OSN pre Sahel. Ja využijem túto príležitosť, aby som privítala partnerstvo G7 bezpečnosti a stabilite v iniciatíve Sahel a je to prístup k, je to podpora integrovaného prístupu k dlhodobej vízii, aby sme sa pre, vyšli, vyhli duplicite. Na základe kontaktov s našimi lokálnymi partnermi a na základe dnešnej rozpravy sme e, si istí, že nenecháme, nemôžeme nechať Burkinu Faso osamotenú v voči výzvam, s ktorými je konfrontovaná. Ďakujem pekne pani ministerka Tuporajnen. Týmto je rozprava ukončená. Ďalší bod na programe je vystúpenie podpredsedničky komisie a vysoké predstaviteľky Únie pre bezpečnostnú a zahraničnú politiku, vystúpenie v súvislosti s mierovým procesom v Kolumbii a aj tu v mene podpredsedničky a vysokej predstaviteľky Únie vystúpi pani ministerka Tupurajnen. Ďakujem, pán predseda. Pred troma rokmi Kolumbia preukázala svetu, že dokonca aj najdlhšie, najnásilnejší z konfliktov sa môže ukončiť. Nikto si nepredstavil, že budovanie mieru bude ľahké, ale po troch rokoch veľká Väčšina Kolumbičanov už by sa nikdy nevrátila do e, temných čas svojej histórie. Vysoká predstaviteľka Magariny bola v Kolumbii minulý rok a videla štát, ktorý sa pozerá dopredu, nie dozadu. Prezident Duga potvrdil svoju voľu plniť mierovú dohodu. Vodcovia FARC ako politickej strany a veľká väčšina bývalých e, bojovníkov ostáva odhodlaná plniť tú dohodu. Je pravda, že malá časť e, odpadlíkov FARC sa rozhodla opäť siahnuť po zbraniach. My sme odsudili túto reakciu, pretože viac e, násilia nie je riešením týchto víziev, ale nesmie zabúdať na to, že to je len malá skupina odpadlíkov. To neznamená, že nevidíme výzvy, ktoré má pred sebou ten mierový proces, e, zabíjanie miestnych vodcov a obhajcov ľudských práv a bývalých členov FARC e, je alarmujúce a nepriateľné. E, keď sa blížia e, miestne regionálne voľby v budúci týždeň, budúci mesiac tiež nastávajú vraždy kandidátov. Vysoká predstaviteľka víta kroky, ktoré prijala vláda, aby chránila tých, ktorí sú ohrození a aby priviedla pachateľov pred spravodlivosť a aby rozložila tieto zločinecké siete. No, najdôležitejšie je, že tiež ponúkla praktickú pomoc Európskej únie. Ehm, my ehm, doplňame úsilie vlády ehm, podporou občianskej spoločnosti prostredníctvom podpory útvaru zvláštneho vyšetrovania a tiež prostredníctvom kampane Defendemo Zlavida. Celkovo toto je hlavné posolstvo, ktoré odovzdala vláde a ľuďom Kolumbii. Európska únia je s vami, my chceme pomôcť Kolumbii vyhrať mier. Počas návštevy v Bogote vysoká predstaviteľka ohlásila um, niekoľko opatrení, aby sa zvýšila naša podpora mierovému procesu. Stretla sa s hlavnými uh, úradníkmi uh, systému prechodnej spravodlivosti, uh, mierového súdu a útvaru vyhľadávania chybajúcich e, osôb, pohrešovaných osôb. A teraz zvýšila pomoc o 5 miliónov a tiež podporujeme alebo plánujeme podporiť e, ten mierový súd. Zatiaľ EÚ investovala okolo 645 miliónov eur za posledné roky, aby podporila mier v Kolumbii, vrátanie vytvorenia špecifického trastového fondu Európska únia je tiež najväčší zahraničný investor v Kolumbii s osobitným e, zameraním na rozvoj v oblastiach, ktoré sú postihnuté konfliktom. Okrem toho, vysoká predstaviteľka tiež ohlasila nový balík e, podpory solidarity utečencom a migrantom z Venezuely. My dávame, navyšujeme tých 120 miliónov o ďalších 30 miliónov. Teraz je 1,4 milióny utečencov a migrantov z Venezuely, ktorí našli útočisko v Kolumbii. Štedrosť Kolumbie pri hostení a vítaní týchto ľudí je príkladom. Ale e, nestačí chváliť. E, Kolumbia a ostatné krajiny v tomto regióne potrebujú medzinárodnú podporu a EÚ robí svoju úlohu tým, že je priekopníkom v medzinárodnom spoločenstve. Kolumbičania vedia, že môžu sa ďalej spoliehať na podporu EÚ v každodennej práci pre víťazstvo mieru. A od podpisu mierovej dohody členské štáty EÚ investovali 1,5 miliardy eur do podpory mieru e, v Kolumbii. Kolumbijské štáty ukázali e, vytrvalosť e, pri vyhľadávaní a sprostredkovaní, ktoré sú kľúčové na budovanie mieru a demokracie a my budeme naďalej podporovať všetkých mierotvorcov v Kolumbii. Ďakujem, pani ministerka Tuporenen. V rozprave vystupí najprv kolegyňa Del Castillo Vera. Ďakujem, pán predseda. Rada plnenie mierovej dohody z Kolumbii vyžaduje dlhodobú víziu. Samozrejme, je to cesta plná ťažkostí a neustálých rizik, preto je potrebné, aby táto vízia tento horizont e, bol vnímaný z dlhodobej perspektívy. Chcem zdôrazniť finančnú pomoc Európskej únie, hlavne zameranú na rozvoj vidieka a chcem privítať, že vysoká predstaviteľka ohlasila nový program na finančnú podporu tých, ktorí sa rozhodli zložiť zbrane a ktorí nadalej plnia tento záväzok. Na druhej strane, ako povedala kolumbijská vláda, je treba posilniť prostriedky, aby sa zaručila bezpečnosť politických a sociálnych eh, spoločenských vodcov, ktorí sú teraz rozhovaní, aby sa postavili pred spravodlivosť tí, ktorých porušujú zákon aj mier. E, Kolumbia je dôležitý partner pre Európu a e, nevyhnutný spojenec v boji proti klimatickým zmenám a pre ochranu životného prostredia. Vysoká predstaviteľka potvrdila a ja dúfam, že napriek ťažkostiam plnenie mierovej dohody pokračuje a chcem tu verejne uznať obrovské úsilie, ktoré robí predseda Duke a jeho vláda. Kolumbia naďalej sa môže spoliehať na naše záväzky. Nakoniec eh, chcem eh, vás upozorniť na dôležitú tému, eh, ktorú musí riešiť vysoká predstaviteľka, ktorá tu dnes nie je. Včera bolo povedané, že ak e, sa toto stane, e, budú sankcie a teraz je na čase prijať rozhodnutia. Je na čase prijať sankcie proti tomuto skorumpovanému režimu, ktorý neunávne porušuje ľudské práva. A keď by sa takto uzatvorilo funkčné obdobie Mogheriniovej, nebolo by to zlé dedictvo. Ďakujem pani Del Castillo Vera v mene E, skupiny SAD, pán López, jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že je veľmi vhodné, že dnes sa tu nachádzame v Európskom parlamente, aby sme pripomenuli a zúraznili našu podporu mierovom procesu. E, e, robíme to teraz, potom ako vysoká predstaviteľka bola v Kolumbii a tiež preto, že vidíme s obavami, čo sa deje. A vidíme tu kroky vzad, ktoré niektorí chcú dosiahnuť, keď sa vracajú k násiliu. Chceme osvetliť e, tento veľmi zlúzdý proces, e, ktorý vnímame a to potrebu zabezpečiť e, bezpečnosť účastníkom mierového procesu. A tiež, aby sme spustili prechodnú justíciu a na to má kolumbijská vláda našu podporu. A táto dlhá a zložitá úloha, cesta však nemá smerovanie naspäť. Thank you, Mr. Lopez. Ďakujem, pán López. V mene skupiny Renew Europe pani Bilbao Baradika na dve minúty. Ďakujem, pán predseda že sa malá frakcia fakt vrátila k ozbrojenému boju na znote k tomu, aby sme posilnili podporu, ktorú ponúkame mierovému procesu. Napriek tomuto Kolumbia dnes e, Kolumbia pracuje na tom, aby skoro 14 tisíc bývalých e, postavcov e, sa zapili do spoločenského života. Na to je tu plán podpory, ktorý musí nahradiť e, doteraz e, nedostatočné prostriedky. E, dúfam, že medzi prvými výsledkami bude pevný záväzok orgánov, aby potvrdili tento mierový proces a Kolumbia je na tom dnes lepšie, pretože v diagnostike problémov a medzi prostriedkami na ich riešenie je sociálny pilier. A to sú prostriedky, s ktorými počíta plán 2018 a tento útočí na jeden z koreňov konfliktu a to je chudoba a rovnosť. A tento proces zahrňa viac ako 3 milióny chudobných a 2 milióny obetí, ktorí nemajú chronicky zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Tiež udržateľný rozvoj je ďalší kľúč k úspechu toho mm, procesu a e, tiež e, k tomu pridáva mm, masívny exodus venezuelčanov a preto dnes viac ako predtým treba zvojnásobiť e, podporu mieru v Kolumbii. Vieme, že je tam e, dôležitý rozvoj vidieka a treba sa poučiť z týchto skúseností a je to najlepšie doplnenie toho trastového fondu. A bilaterálne programy tiež podporia mier v Kolumbii. Thank you, uh, Mrs. Bilbao Barandika. Ďakujem pani Bilbao Baradika v mene zelených. Pani Riba i Chinera. Situácia ľudských práv v Kolumbii sa zhoršila v poslednom čase. Podľa Guard Defenders program 155 eh, obhajcov ľudských práv bolo v 2008 zavražených a 25 v prvých eh, troch eh, mesiacoch tohto roku. Kolumbia je eh, druhý najnebezpečnejší štát pre ekologických aktivistov a to všetko v klíme bezstresnosti a pri vnútornom presídľovaní. Keďže EÚ je zásadný hráč v mierovom procese v Kolumbii, môže komisia potvrdiť, že tam zachová svojho osobitného vyslanca a Eh, ako mm, komisia posilní dialog na tému ľudských práv medzi Kolumbiou a EÚ. Eh, my si myslíme, že nie je nutné, aby EÚ podporila tie mechanizmy, ako napríklad osobit na spravodlivosť eh, pre mier. To zmysel mandátu vyslanca OSN pre Kolumbiu, ktorý vyprší v oktobri. Potrebujeme väčšiu transparentnosť pri monitorovaní európskych fondov v Kolumbii, ktorí e, musia byť e, predmetom plnenia ľudských práv. Thank you. Hm, ďakujem, pani Ryba Ichiner. A teraz, za, a teraz pán Telč e, za Európu e, reformistov. Ďakujem. Ďakujem. My všetci súhlasíme s tým, že Kolumbia potrebuje teraz e, naliehavú pomoc, nielen preto, že je tu časť e, FARC, e, ktorí porušili primerie a ktorí sa usilujú vrátiť k otvorému terorizmu, ale aj to preto, že sú tam všetci tí z ELN, čo sú ďalšie teroristické organizácie, ktoré sú vo Venezuele a ovládajú viacero krajov vo Venezuele sú tam chránení a oni sa zúčastňujú na ťažbe zlata, ktorá spôsobuje devastáciu v povode Orinoka a pôvodné kmene utekajú do Kolumbii a e, tým sa pridávajú k tomu exodu smerom do Kolumbie, čo, čo je tiež ďalší faktor a je tam viac ako 1,4 milióna venezuelčanov e, v Kolumbii a e, stále utekajú venezuelčania od zločineckého Madurovho režimu a myslím si, že na čase podporiť Kolumbiu pri prenasledovaní zločincov a tiež tlačili, tlačiť na tých, ktorí sú zúčastnení na destabilizácii Kolumbii a ktorí sú vo Venezuele a ktorí sú tiež v Havane, kde bola pani Mogherini minulý týždeň, kde podporila komunistický režim a komunistickú diktatúru, čo bola hamba. Tlak na Havanu a na Caracas sú zásadné aj pre stabilitu v Kolumbii. Ďakujem, pán Terč. A teraz za GUE NGL pán Pineda, prosím. One minute. Minútu. La señora Mogherini acaba de volver. Ďakujem. Pani Mogherini práve prišla z Kolumbie a e, vedia, že e, vláda e, neplní tú havanskú dohodu. Odovzdanie pôdy rolníkom nebolo naplnené a nahradenie plodín, ktoré sú nezákonné, um, bolo zastavené a tiež program uh, zapojenia um, postavcov do spoločnosti sa neplní a uh, toto spôsobuje uh, viac zomrtie viac ako 700 tisíc spoločenských vodcov bolo zavražených a teraz v tejto kampani volebnej eh, viac ako 30 kandidátov bolo zavražených a jediná možnosť, aby sa nezopakoval konflikt a aby sa naplnil mier, je účinné plnenie dohod. EU musí vyzývať Kolumbiu, aby tiež to plnila, aby eh, robila všetky eh, možné ekonomické aktivity pre naplnenie mierovej dohody. A teraz nezaradený pán Rowland. Minútu máte, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja mám osobný záujem, pokiaľ ide o Kolumbiu, lebo môj e, tretí syn má e, krstného otca z Kolumbie, Robert e, Ferro a Sebastian Cabodo. Takisto sa stretli v tenisovom <laughs> zápase a pred troma rokmi sa stalo to, že prezident Santos podpísal mierovú dohodu s lavicovými rebelmi po 10 ročiach násilia mal tú odvahu spustiť tento no, politický proces a zabezpečil im 10 miest v, kon- v kongrese. Takže teraz však čelíme výzvam eh, na nový ozbrojený eh, boj a to podporuje Maduro a samozrejme Um, narkobaroni. Takže teraz je veľmi dôležité, aby bol prezident uh, rozhodný a uh, ne, ustupoval tomuto novému násiliu. Uh, Európska únia nemá právo, morálnu autoritu alebo ani zmluvné záväzky, aby zasahovalo do situácie v Kolumbii. Je to nezávislý štát a takéto zásahy zvonka nie sú žiaduce ani potrebné. Ďakujem. Ďakujem, pán Rowland. Teraz minúta a 30 sekúnd pre pána Milana Mona. Ďakujem, pán predseda. Chcem na začiatok povedať, že hm, cesta vysokej predstaviteľky pani Mogherini do Bogoty minulý týždeň sa myslel byť veľmi užitočná. Myslím si, že EU musí naďalej prejavať e, svoju solidaritu v týchto ťažkých e, chvíľach pre Kolumbiu ťažké chvíle eh, kvôli susedstve Venezueli, eh, ktorá zažila eh, útek viac ako 4 miliónov osôb a skoro 1,5 milióna ľudí bola presídlená a tento migračný tlak sa zosilní kvôli zradeniu výzovej povinnosti zo strany Chile, Peru a Ekvadora. A preto vítam eh, posilnenie pomoci z EÚ, ale je to len 30 miliónov eur na integráciu a je treba zvýšiť eh, túto sumu, treba viac humanitnej pomoci a eh, teraz je tam viac humanitnej pomoci z USA ako z celej EÚ pre Kolumbiu. A tiež je významné, že skupina postelcov ohlasila, že sa vráti k zbrednému boju. A e, toto je pomylený krok, e, hlavne keď mier postupuje a e, viac ako 12 tisíc osôb sa aktívne znovu zapojili do spoločnosti a hlavne keď jeden z dôležitých vodcov FARC, Timočenko, povedal, pre noviny El Pais, že mm, proces e, mieru, mierový proces je nezvratný. A e, my sme vďaka tomu veľmi posilnili naše vzťahy. Thank you. Ďakujem. Minúta. Pani Arena, prosím. Merci. Ďakujem pekne. Európska únia a Kolumbia sa e, pustili do politického dialogu v prospech ľudských práv a mierovej dohody. Videli sme určité zlepšenia najmä, ale pokiaľ ide o ľudské práva v Kolumbii, je situácia alarmujúca. 440 e, e, ľudskoprávnych aktivistov a, ďalší environmentálni aktivisti boli zavraždení. 8 e, boli predmetom justičného prenasledovania v Kolumbii. V roku 2016 eh, vznikol Zverejnecký fond z EÚ a prvá otázka je medzi projektmi, ktoré boli financované z tohto fondu, mohla by komisia upresniť, eh, ktoré sú zamerané najmä na ochranu tých ľudskoprávnych aktivistov. Druhá otázka sa týka obchodnej dohody s Kolumbiou, ktorá predpokladá mechanizmus hodnotenia vo veci ľudských práv. Kde sa teda dnes nachádzame vo vzťahu k tomuto hodnoteniu? Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz pani Charanzová minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Dohoda 2016 eh, zabezpečila krehký mier v Kolumbii, ktorý je čoraz viac eh, ohrozovaný. A väčšina eh, predstaviteľov odsudzuje to, čo sa teraz e, deje. Nemôžeme podceňovať e, rizika, ktoré tam teraz sú. Je tam kríza a e, tlak v podobe 1,4 milióna migrantov a je to takisto aj bezpečné územie pre gerily. Európska únia už 10 ročia podporuje mierové riešenie v Kolumbii. Vláda Kolumbie potrebuje našu podporu teraz viac než kedykoľvek pred tým, aby vykonávala mierové dohody. Musíme aktívne hľadať riešenie na krízu v Venezuele, ktorá sa jednoznačne e, prenáša aj do susedných regiónov. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Urban Krespo, minúta. Grafia. Ďakujem, predseda. Pred troma e, rokmi sme mm, slavili mierovú dohodu v Kolumbii dnes ľutujeme, že pokračuje násilie za tie e, tri e, roky viac ako 500 obajcov ľudských práv a 125 bojovníkov a rodných príslušníkov a rôznych e, vodcov bolo zavražených. Ľutujeme, že niektorí členovia FARC po troch rokoch opäť e, sa chytajú zbrani, ale tiež ľutujeme, že e, kolumbijská vláda neplní dohodu. Nielen, že e, nerozpustili polovojenské skupiny, ale sa aj posilnili ich väzby s vládou, a zatiaľ čo sa posilňuje postavenie agropremyslu, poľnohospodárska reforma je zastavená. A EÚ e im dáva milióny e, za dohody, ktoré sa e, neplnia. Čo urobili preto, aby rozpustili polovojenské skupiny? My sme vyžadovali, aby aby pokračovali vo vyjednávaniach s ELN a bez záruk nikdy nebude mier. Ďakujem, pán Bull, minúta, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Kolumbia čeli neustálemu konfliktu od 19. storočia, pretože je tam veľa e, záujmov rôznych e, strán. V 2016 e, sa uzavrela dohoda, ktorá je veľmi vítaná. Bolo to v podstate e, zárukou, že sa strana, ktorá sa zapájala do vojenských operácií, stala jednou z hlavných strán. Ale je tam celý rad ďalších frakcií, ktoré využívajú prázdne miesta na trhu, najmä pokiaľ ide o kokain. UNODC odhaduje, že každý rok o 31 narastá produkcia kokainu 2,7 milióna dolárov. To má hodnotu a to e, generuje obrovský kapitál pre tieto rôzne skupiny a ďalej e, vyvoláva ďalšie konflikty v regióne. E, takže tá mierová dohoda v podstate len eliminovala jednu skupinu, ktorá bola nahradená inou. Kokainový priemysel má veľký vplyv na e, životy ľudí nie len v Južnej Amerike, vo Venezuele, ale v Kolumbii, ale aj tu v Európe. Viem to ako lekár, takže my musíme sa venovať aj protidrogovým politikám, aby sme zabránili tomuto exponenciálnemu rastu. Ďakujem. Minúta a pol, pán López Gil. Európska únia eh, by eh, sa eh, mala vysporiadať s hrozbou sektor predstavuje návrat k ozbrojenému boju v dôsledku rozhodnutia časti bojovníkov FARC. Mier je jediná cesta pre vyriešenie tohto konfliktu. Diktatorský režim vo Venezuele ponúka podporu a stimuli pre e, týchto e, postavcov a toto odsudzujú kolumbijské orgány a v dôsledku e, toho e, musel e, mnoho občanov opustiť svoju vlast Venezuelu a um, usadili sa vo Venezuele. A tento štát má ťažkosti so zabezpečením starostlivosti o osoby, ktoré boli nutné emigrovať. A preto pani Mogherini ohlasila minulý týždeň záväzok e, navýšiť e, podporu e, pre mierovú dohodu a pre reintegráciu. Preto Európska únia už teraz musí uplatňovať dôrazné sankcie pre voči porušovateľom. A pani Mogherini povedala, že v prípade deviatich konkrétnych výsledkov Európska únia um, by takéto sankcie uvalila um, bez um, odkladu. Thank you. Ďakujem. Prepačte za to, že som použil to kladivko predsa len trošku skôr. Takže pani Kiniči, minúta prosím. Ďakujem, pán predsedajúci pani ministerka. Tento parlament vždy podporoval mierový proces počas 10 ročí občianskej vojny v Kolumbii, aby sa tam zabezpečili ľudské práva. Ale tie posledné správy nie sú potešiteľné. To nedávne um, násilie, porušovanie ľudských práv, diskriminácia, E, násilie proti ženám a tak ďalej. A v roku 2018 asi 350 detí bolo obeťou podvýživy a e, vyliečiť e, chorob, ktoré by sa dali liečiť. Toto je prejav krízy, ktorú, ktorou prechádza Kolumbia. Ako Európania musíme využiť všetky zdroje a nástroje, ktoré máme a všetky dohody, ktoré sa uzavreli, aby sme zabezpečili mier v Kolumbii, bezpečnosť spravodlivosť a sociálnu e, spravodlivosť pre všetky deti, ktoré tam žijú. Ďakujem. One minute. Ďakujem. E, pán Bausa Díaz, minúta. Ďakujem, pán predseda. Všetci súhlasíme s tým, že priorita e, musí byť bezpečnosť a blahbyt nášho bratského kolumbijského ľudu. V e, tomto zmysle e, treba pamätať e, na jednu vec a to je pamäť. Zaručiť mier v Kolumbii nemôže a nesmie slúžiť ako zamienka pre prepisovanie histórie alebo pre vyvinenie teroristov. Len vďaka spravodlivosti zabezpečíme zaručenie mieru. Ehm, podpísanie mierovej dohody žiaľ e, neukončilo 10 ročia utrpenia po terorizmu mom a toto hovorí človek, ktorý žiaľ ehm, žil v e, štáte, ktorý trpel atentátmi a ehm, bolo tam veľa obetí terorizmu. Preto žiadam ja osobne pani Mogherini, aby e, sa, si nemyslela, že toto je konflikt medzi bandami. Práve naopak, e, toto musí e, spočívať v e, odmiet v udávaní e, vrahov a v stíhaní vrahov a nie obeti. Pereira. Ďakujem, pán Pereira, pani Pereira, minútu. Ďakujem plnenie mierovej dohody v Kolumbii a zvýšenie represí je čoho, svedkom, čoho svedectvom, svedectvom sú vraždy celého radu eh, politicky aktívnych ľudí. Toto všetko ukazuje na dramatické okolnosti. Eh, kolumbijská vláda nedodržiava všetky podmienky dohody, napríklad odzbrojovanie ozbrojených skupín a podobne. Toto sú vlastne tie prvky, ktoré zhoršujú politickú aj sociálnu situáciu v Kolumbiu takisto spôsobujú porušovanie demokratických práv a mierový proces, takže treba e, plniť e, dohodu z roku 2016 z Havany a to e, tak, aby sa ukončila táto silná kampaň a aby sa realizovali nádeje kolumbijského ľudu, pokiaľ ide o mier a sociálnu spravodlivosť. Ďakujem. Ďakujem vám a teraz minúta a bol pán Van Dalen. Ďakujem, pán predsedajúci. Politické vzťahy e, v Južnej Amerike a e, v Venezuele sú zložité. Tam je v podstate diktatúra a snaží sa exportovať e, tento model do susedných krajín ako Kolumbia. Tam sa uzavrala dohoda s rebelmi z hnutia FARC, ale niektorí lídry e, sa toho nedržia, takže do tomu prispieva ešte obchod s drogami, ktorý sa opäť e, začína e, rozširovať. Musíme teda podporovať človeka, ktorý má plniť mierovú dohodu Príliš veľa polnospodárov v Kolumbii stále čaká na peniaze, ktoré sa im slúbili, na vykompenzovanie e, toho, že prestali e, pestovať určité plodiny. Treba ich lepšie podporovať. Treba zabezpečiť, aby sme jednoducho zachovali rovnováhu v juhoamerických vzťahoch. Mierová dohoda v Kolumbii je kľúčová, aby sme dosiahli svoje ciele. Treba tu myslieť aj na milióny ľudí, ktorí sú závislí od drog, ktorí e, zomierajú v dôsledku súbojov medzi gangmi a aj o to tu ide. Hovoríme tu teda o tomto všetkom, keď hovoríme o mierovej zmluve. Ďakujem. E, teraz minúta pani Santos. Santuš. Ďakujem, pán predsedajúci. 270 tisíc mŕtvych, 83 e, e, nezvestných, 7,4 miliónov vysídlených. To sú e, čierne čísla za 50 rokov konfliktu v Kolumbii, ktorý pred troma rokmi skončil mierovou dohodou a pre ktorý Európska únia veľmi prispela. Nemôžeme sa vrátiť späť. Kolumbia sa takisto nemôže vrátiť späť a preto ten nedávny oznám o obnovení ozbrojeného boja je zdrojom veľkých e, obav nás všetkých, e, pretože hrozí destabilizáciou krajiny a celého regiónu. Mierová dohoda to nie je len cieľ, ale je to vlastne začiatok budovania, spoločného budovania spoločnosti, kde je potrebná snaha všetkých e, pri, za, pri integrácii tých, ktorí boli členmi ozbrojených hnutí a pri sledovaní cieľov rozvoja, prístupu k bezpečnosti prechodu, rešpektovania ľudských práv a takisto rešpektu k e, snahám aktivistov. Situácia v Kolumbii znamená, že e, Európska únia musí naďalej e, poskytovať podporu na plnenie mierovej dohody a aj vyžadovať plnenie tejto dohody zo strany súčasnej vlády. Jediným spôsobom, ako dosiahnuť pokrok, e, sú politické prostriedky. Ďakujem. Thank you. Ďakujem vám. Minúta. Pán Sanchez Amor. Ďakujem. E, my sme e, privítali podpis mierovej dohody, ale nielen, že sa neplnili záväzky v tejto dohode, ale e, vidíme aj e, veľký krok e, späť v tomto vývoji. Jedna časť postavcov FARC sa rozhodli vrátiť k zbraniam a tiež jeden prvok, ktorý spôsobuje e, väčšiu nespokojnosť medzi prívržencami FAK, e, ako povedala ministerka. Tento proces musí e, byť zabezpečený medzinárodnou podporou, ale tiež potrebuje politickú voľu, ktorú nemôžno nahradiť finančnou injekciou. A stále uh, ste hovorili o Venezuele, ale uh, je to zodpovednosťou kolumbijskej vlády. Európska únia musí posniť svoje postavenie v Kolumbii. A myslím si, že aby na začiatok treba, e, aby EÚ čo najskôr menovala novú osobu, ktorá nás bude e, zastupovať v tom mierovom procese a bude e, pokračovať v tejto práci. Thank you. Ďakujem. Pani Curtin Darling, minúta. Ďakujem, pán predseda E, Mierová dohoda 2016 bola veľkou nádejou pre Kolumbíčanov a bola veľkým úspechom, ale bohužiaľ e, aktivisti v oblasti ľudských práv a odborári sú stále vraždení bez trestne e, Militarizácia, hnutí a podobne. Toto všetko ohrozuje mierový proces, ktorý je krehký. My tu máme svoju úlohu a musíme ju splniť, musíme E, zachovať osobitného zástupcu pre mierový e, proces e, v Kolumbii a takisto aj zo strany OSN máme v dohode o voľnom obchode s Kolumbiou ustanovenia o ľudských právach, musíme na nich nástojiť a musíme dosiahnuť plné zmierenie. Bez e, väčšieho zapojenia medzinárodného spoločenstva sa nedosiahne mier v Kolumbii a my sa musíme snažiť všetkými spôsobmi dosiahnuť, aby sa táto dohoda e, naplňala, lebo je veľmi dôležitá. Ďakujem a teraz e, HDI minúta pre každého rečníka. Pán Garcia Zdavanko. Ďakujem. Mierová dohoda je presne takáto. Mierová dohoda je dohoda medzi e, dvoch partnermi a e, nejedná sa o e, vzdanie sa jednej strany. A naozaj ide o to, že sa musí plniť a nebolo ľahké plniť to, čo je v mierovej dohode v štáte, kde boli tisícky mŕtvych a je tam dlhá história násilia, ťažkosti a nebolo to ľahké, aj keď tam bola veľká politická vôľa E, niektorí povedali, že mierová dohoda bola dôležitá, ale nebola definitívna. A preto komisia aj budúci vysoký predstaviteľ musí pamätať na to, že e, sú to e, utečenci z Venezuele, aj že dookola sú zatvorené hranice a preto tento štát Kolumbia potrebuje humanitnú pomoc a pozornosť voči tomu, čo sa bude diať v budúcnosti Ehm, pretože nemôžno očakávať, že príliv ľudí spoza hraníc e, sa zastaví. A ehm, musíme ehm, podporiť mierový proces a e, nepodľaviť zo snahy, pretože všetky tie princípy, na ktorých trvá EÚ, e, sú v sádzke v tomto procese. Ďakujem. A teraz minúta, pani Daly. Ďakujem, pán predsedajúci